La séance est ouverte. Otváram zasadnutie. Dobrý deň. Les interprètes ont une déclaration à faire. Tlmočníci majú vyhlásenie, ktoré vám chcú prečítať. Upresnili mi, že 10.30 ukončia tlmoče, tlmočenie, budú veľmi rigorózni v dodržiavaní eh, času a my teda musíme byť rigorózni v dodržiavaní našeho programu. Dobrý deň. Oznámenie od tlmočníkov. Protesty tlmočníkov pokračujú už 24. deň a administratíva parlamentu sa stále nepokúsila nás, pra, náš pracovnoprávny spor vyriešiť. Práve naopak, generálny tajomník zaujal ešte tvrdšie stanovisko voči nám, a to po 8-mesačných rokovaniach s výborom pre zamestnancov. Preto na dnešnom zasadnutí <clears throat> nebudeme tlmočiť po oficiálnom čase skončenia schôdze 10.30. Ďakujeme za pozornosť. Ak nemáte výhrady k programu, hovorí pán predseda, tak eh, ho prijímame. Bude osobitné zasadnutie rozpočet EKON 2. júla v Štrasburgu. Pôjde in, o program Invest EU. Teraz chcem povedať o štúdii ktorú e, sa zadal IPOL, aby sme sledovali možnosti rozšírenia, e, možnosti e, poplatkov pre určité agentúry. Firma Deloitte dnes nám odprezentuje túto firmu na základe tejto zákazky. Vítajte, vítajte odborníci z Deloitte. Čo skoro sa dozvieme, bude tu pán Čeri pán Čubrok a pán Sonie a Jean-Jacques Lennon. Bez odkladu dávam slovo Jensovi Gajerovi, našemu stálemu spravodajcovi pre agentúry, aby krátko tematiku uviedol. Ja, um, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. Otázka financovania agentúr, to sa už dlho zaoberáme rôznymi spôsobmi. Je tam veľké rozpetie e, v situácii jednotlivých agentúr a ich príjmov. E, je, máme tu agentúru, ktorá sa e, topí v peniazoch, agentúra v Alicante, E, pre značky má oveľa viac e, príjmov, než by mohla spracovať. Žiaľ, rozpočtové pravidla nám neumožňujú nejako tieto prostriedky využiť. No a potom sú aj e, agentúry, ktoré jednoducho neponúkajú také typy služieb, za ktoré by bolo možné ľahko ehm, žiadať poplatky, ktoré by mohli slúžiť na refinancovanie fungovania agentúr. Mm Rozpočet na financovanie agentúry je relatívne malý, ale mm, myslím si, že majú sa rovnako väčšinou, keď sa pýta, pýtame ľudí na možnosti úspor, často povedia, mohlo by sa možno šetriť na strane agentúry, ich priveľa, nevieme presne, čo robia. Preto mojou politikou e, e, stáleho spravodajcu pre agentúry e, bol dôležité snažiť sa znižovať tento tlak na agentúry a teda snažiť sa aj zaoberať možnosťou zníženia toho podielu financovania agentúr z rozpočtu takým spôsobom, že by sa zvýšil podiel poplatkov, ktoré tieto udelujú. Veľmi e, často e, sme e, podrobili agentú, agentúry expertízam istého týmu, ktorý som veľmi rád, že je tu dnes aj medzi nami a predstaví nám svoju štúdiu. Ďakujeme pánu spravodajcovi. Slovo majú spravodajcovi. Thierry van Schobrok, možno prvý z vás, alebo vy sa ujmete prezentácie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za predstavenie a možnosť prezentovať závery našej štúdie dnes. A tu. Chcem pripomenúť, že rozsah našej štúdie zahrňa 33 decentralizovaných agentúr EÚ, celkové výnosy zhruba 3 miliardy na základe návrhu rozpočtu 2018. Dnes budem hovoriť o aktuálnej situácii systému poplatkov a takisto aj o budúcom potenciáli systému a budeme hovoriť aj o užitkoch a obmedzeniach. Naše závery sú založené na rozhovoroch s zainteresovanými z inštitúciálneho prostredia. Takisto sme vykonali aj prieskum, ktorý pokryl 24 z 33 agentúr a takisto sme viedli hĺbkové diskusie so šiestimi novými agentúrami ASE, ERASA, ERA, ESMA a EKA energetika, e, letecká doprava, bezpečnosť a chemikálie. V kontexte štúdie sme identifikovali dva typy aktivít, ktoré vykonávajú agentúry. Poprvé schvalovanie, certifikácia, registrácie alebo výnimky. Toto sú aktivity, ktoré majú potenciál generovať poplatky. A tieto predstavujú 34 celkových výnosov, niečo pod 1 miliardu eur na základe údajov z návrhu rozpočtu na rok 2018. A tu môžeme hovoriť o potenciáli externého financovania tých agentúr, ktoré e, vykonávajú dohľadové funkcie, majú väčší potenciál ako tie, ktoré ich nevykonávajú. Týkal sa to aj EU po CPV a SRV, to sú plne, plne samofinancované a potom máme čiastočne spolufinancované agentúry EASA 60 až 80 v závislosti od roku a EGA 40 do 80, EMA 90 a ESMA 26 e agentúry bez dohľadových Um, aktivity nevyberajú úplatky z príslušných sektorov. Potom je tu druhý typ aktivít, e, na ktoré sme sa pozerali. Týka sa to za poplatky za poskytnuté služby alebo úhrady za služby a ide zhruba o 10 aktivít, ako napríklad e, publikačné aktivity, vzdelávacie, e, spracovanie dát, koordinácia a podobne. 19 agentúr momentálne predpokladá možnosť vyrobať poplatky alebo platby externým subjektom, ale dnes len štyri z nich uplatňujú tento typ financovania SEREFOP, EASA, EMA a Eurofund. Je dôležité poznamenať, že momentálne tieto aktivity generujú iba 0,02 celkového rozpočtu agentúry, čo je menej ako milión. Potenciál ďalej rozšíriť tento typ e, financovania je limitovaný, pretože predovšetkým v mnohých prípadoch typ aktivít, o ktorých hovoríme, sú považované za verejné statky a to sú služby, ktoré by mali byť financované cez rozpočet EÚ a takisto objem týchto aktivít je pomerne obmedzený a z hľadiska financovania by to nebolo uspokojivé, pretože týka sa to malých čiastok, po prvé, a po druhé ide o výnos, ktorý nie je e, veľmi stabilný a veľmi predvídateľný svojou povahou. A tie ponaučenia, ktoré vyplynuli z výskumu, je poprvé potrebné uviesť, že iniciatíva znížiť tlak na rozpočet EÚ a zvýšiť rozpočet alebo príjmy agentúr vítajú všetci zainteresovaní a tieto iniciatívy môžu viesť k zvýšeniu poplatkov a takisto aj iných zdrojov financovania, granty, príspevky, e, príspevky z tretich krajín. Toto sú e, zdroje, ktoré je možné zvážiť v najbližších rokoch a takisto výnosy agentúry budú, agentúr budú hlavne stále financované z rozpočtu EÚ. Momentálne rámcové finančné nariadenie nepredpokladá systematický prístup, pokiaľ ide o poplatky vyrobané agentúrmi, agentúrami. Existujú agentúry, ktoré sú výlučne financované z rozpočtu EÚ a EFSA. Aj keď e, začali uvažovať o zavedení poplatkov za svoje služby, stále sú ďaleko od toho, aby e, boli v pozícii tieto poplatky vyrubovať. A v roku 2015 dal Eh, Európsky parlament absolutóriem, ktorý sa týkal EFSA, EMI a EK. Systém poplatkov má výhody, ale aj obmedzenia, pokiaľ ide o výhody z prevádzkového rozpočtového hľadiska. Poplatky približujú agentúry bližšie trhu, umožňujú im lepšie plánovať svoju činnosť a takisto spresňujú alokáciu zdrojov sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o personálne hľadisko a rozpočtové hľadisko. Financovanie cez poplatky negarantuje stabilitu e, pri plánovaní a neznamená to tiež, že by sa de facto rozpočty agentúr zvýšili. Bez ohľadu na to, aký model bude zvolený, môže ísť o univerzálny model alebo model založený na doplnkových výnosoch je potrebné e, venovať pozornosť e, spôsobu, ktorým sú tieto poplatky spravované. E, ďalšie náklady na IT služby môžu byť relevantné a významné a tak komisia, ako aj rozpočtové or, rozpočtový orgán e, presadil jednotný, jednoduchý systém na optimalizáciu nákladov. Teraz do detailov trošku zajdeme. Agentúry, ktoré plnia dohľadové a registračné aktivity, e, majú väčší potenciál financovať čas svojho rozpočtu cez poplatky, ale nárast e, z e, výnosov z poplatkov e, pravdepodobne nepresiahne 3 To znamená, mohlo by dôjsť zo, z nárastu zo súčasných 34 na 37 pokrytia ich rozpočtu cez poplatky. Ten graf, ktorý tu vidíme, znázorňuje potenciál, ktoré majú tieto agentúry do budúcnosti. OSX X je znázorňuje opravnené aktivity agentúr a OS Y znázorňuje e, priechodnosť zavedenia systému poplatkov. Tu hovoríme o politickej vôli, o pokroku v procese komitológie a podobne. Veľkosť tých bublín v grafe naznačuje finančný potenciál z dodatočných poplatkov priemyslu keď sa pozriete na jednotlivé farby, tak tie zelené bubliny v grafe označujú agentúry, e, v prípade ktorých sa neočakáva žiadne nariadenie súvisiace s možnosťou vyberania poplatkov. Napríklad, ak si zoberiem príklad EKI, neplánuje sa momentálne zavedenie žiadnych ďalších aktivít, ktoré by boli spoplatňované, ale E, očakáva sa, že e, výnosy z poplatkov, ktoré platí priemysel, priemysel e, poklesnú zhruba na polovicu. To znamená, že celkový nárast očakávaný, ktorý sme vypočítali, tie 3%, v prípade EKI bude kompenzovaný poklesom. Takže máme tu ďalšie agentúry, tie sú značené modrou farbou to sú agentúry, ktoré môžu rozšíriť e, financovanie svojho rozpočtu s poplatkov, EASA na, najmä. Legislatíva, ktorá reguluje drony. EBA, EOPA a ESMA. E tu ide o prechod z spolufinancovania zo strany členských štátov na financovanie rozpočtu cez, rozpočty, e, e, cez poplatky priemyslu. Potom v prípade ASER identifikovali určité aktivity, ktoré by mohli generovať zhruba 50 ehm, výnosov z poplatkov, ktoré by pokrývali ich rozpočtové náklady. EFSA v tomto prípade hovoríme o aktivitách ako napríklad e, podpora, podporné služby, monitorovacie služby a podobne. A už v roku 2012 sa vykonalo hodnotenie vplyvov a to v tom sa konštatovalo, že v prípade FC e, sa nepredpokladá ďalšie zvýšenie poplatkov. EMSA a ďalších 21 agentúr nevidia žiaden potenciál zavádzania služieb, ktoré by boli platené cez, alebo hradené cez poplatky. Potenciálny nárast e, úhrad cez poplatky na jednej strane existuje tu určitý kontroverzný aspekt financovania cez poplatky ne priamými príjemcami. EBA, EOPA a ESMA sú príklady. A my očakávame, že Európsky parlament v tomto e, smere príjme rozhodnutie v septembri. A ja už som naznačil, že e, existuje rozdiel medzi agentúrami, pokiaľ ide o pokrok v e, plánoch zavádzania úhrady cez poplatky. Niektoré agentúry sú iba v tom prvom rannom štádiu, niektoré agentúry čakajú na výsledok procedúry v rámci komitológie. Niektoré závery, ktoré sa týkajú výsledkov tejto štúdie, väčšina agentúr EÚ, ktorá má aktivity, ktoré je možné hradiť s poplatkou, už dnes takéto poplatky vyberá. Ja už som hovoril, 34 rozpočtu ehm, je hradených cez poplatky alebo rozpočtov agentúr. Podiel aktivít hradených cez poplatky sa neočakáva, že by výrazne narástol. Existujú určité typy aktivít, ktoré je možné financovať cez poplatky. Ďalšie sa pripravujú. Obmedzený potenciál uhrady cez poplatky nie je e, zdrojom obav pre väčšinu zainteresovaných, s ktorými sme hovorili je všeobecne akceptované, že agentúry vykonávajú svoje aktivity uspokojivým spôsobom v rámci súčasných a budúcich finančných zdrojov, ktoré majú k dispozícii. Pokiaľ ide o aktivity, e, ktoré by boli hraditeľné cez poplatky, ale zatiaľ sa tieto aktivity nevykonávajú, odporúčame zanalizovať, e, či príjmy generované cez poplatky budú vyššie ako náklady súvisiace s administratívou týchto aktivít alebo služieb. V tomto kontexte potenciálna harmonizácia rámcového finančného nariadenia pre financovanie agentúr by mohla pomôcť minimalizovať administratívnu záťaž, ktorá súvisí so zavedením systému poplatkov. A v neposlednom rade je dôležité uviesť v tomto kontexte, že akákoľvek, e, že je potrebné vyhnúť sa akékoľvek zbytočnej zložitosti tohto systému. Takže toľko z mojej strany na úvod a som pripravený odpovedať na vaše otázky. Merci, monsieur. Ďakujeme vám za túto prezentáciu. Obraciam sa E, na Jensa Gajera, nášho stáleho spravodajcu, či máte nejaké prvé e, komentáre, pozor, pozorovania. Ja, vielen Dank. Die, äh, ich, ähm... Ďakujem. Áno, mám a rád by som ich aj predniesol. V tejto štúdie e, je toho veľa zaujímavého na čo by sme mali upriamiť pozornosť nášho výboru v budúcnosti pri našej práci. A poukazuje na to, akým smerom by financovanie z poplatkov sa mohlo rozšíriť v budúcnosti. Je teda veľmi užitočná. E, trošku sklamaním pre mňa je informácia, že sa celkovo nedostaneme pravdepodobne nad mieru 37%, tam som si predstavoval niečo viac, ale ak je to tak, tak je to tak. Na druhej strane zase upokojuje, že potenciál sme do veľkej miery využili Dve e, agentúry e, sa tiež chystajú na takéto modely. To je tiež pekná e, úloha pre budúcnosť zrealizovať to, venovať sa tomu. Dve veci, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité z tejto štúdie sú, je že podľa mňa pravá strana parlamentu, pravá časť parlamentu hovorí, či e, vytváranie agentúr nie je spojené s príliš vysokou záťažou e, pre hospodárstvo. No a tu je zaujímavá informácia, že je možné e, približovať k trhu agentúry viac, ich prispôsobovať záujmom jednotlivých zainteresovaných strán, zabezpečiť ich lepšie, pokiaľ ide o e, rozpočtovú stránku, takže tam nevidím nejaký veľký e, rozpor. Vlastne sa tu hovorí o zintenzívňovaní e, toho prepojenia medzi agentúrami a jednotlivými operatérmi na trhu, jednotlivými subjektami hospodárskymi. Možno by ste sa k tomu mohli ešte bližšie vyjadriť E, to je taká e, kresťansko-demokratická e, liberálna mantra, ktorá sa proste opakuje trikrát denne, inak je pocit, že by sa svet zrútil. Ale inak vlastne je tu pocit, že trh by mal agentúram pomáhať. A to je vlastne niečo, čo by nám všetkým malo pomôcť. A na druhej strane, a to je tiež námietka, ktorú beriem vážne, sa spomína otázka nezávislosti agentúr, ak by boli závislejšie od poplatkov. A tu opäť je zaujímavé, že v tejto súvislosti si e, zainteresované strany e, nerobia nejaké e, nejaké vrázky na čelách, takže bol by som rád, keby ste sa k týmto dvom bodom mohli trošku bližšie vyjadriť. Ďakujem. Určite z vašich poznámok vedú, ako vidím, k reakciám na tvárach kolegov. Pán stály spravodajca. Je tu argumentácia, ktorá sa mi ťažko prijíma. Nezávislosť by sa stratila, ak by sme ohrozili tieto platby. Ale platby daňových poplatníkov by takisto strácali nezávislosť ak je tu nejaký reglement, ktorý sa uplatňuje. A nerozumiem, prečo sa obmedzujeme na 37%. Dám slovo teraz kolegom, ktorí si žiadali o slovo. Pani Gresle. Ďakujem. Našou mantrou nie je, že, nás, jednoducho nás nezaujíma, čo svet stojí, pokiaľ za to platia iní. Celkom som nepochopila, aká je požiadavka, pokiaľ ide o rozpočtové pravidlá agentúr. Tie agentúry, ktoré hovoria, že sa chcú samé financovať, e, chcú byť e, z tohto oslobodené. To by bolo veľmi problematické, pretože e, tieto spoločné rozpočtové pravidlá garantujú, že tu jednoducho nedôjde k určitým excesom, ktoré by sme tu jednoducho mali. O tom som pevne presvedčená, pretože agentúry sú veľmi centralizované a jednoducho eh, tieto pravidlá nám eh, umožňujú vhľad do ich fungovania, ktorý by sme tu inak nemali ako parlament, to treba povedať. No a pokiaľ ide o primeranosť poplatkov, e, zaoberali ste sa tým, žiaľ nemohla som si preštudovať túto štúdiu zatiaľ, ale dúfam, že sa k tomu ešte dostanem, ako to vyzerá s primeranosťou poplatkov. V prípade ECHA sme videli, že tam boli veľmi vysoké poplatky, veľmi sa proti tomu búrili e, podnikatelia, až e, následne na to prispôsobila ECHA výšku svojich poplatkov, takže tento proces môže fungovať, ale nemusí, bez toho, že by tam boli nejaké vstupy zvonka. A potom v záujme máme konflikt záujmov medzi veľkými a malými. Veľkí samozrejme majú záujem e, tých malých e, za pomoci poplatkov vytlačiť z trhu. E, preto by som sa chcela spýtať, ako by sme tu mohli do systému zabudovať príslušné zábezpeky, aby sa to nedialo pri tých agentúrach, ktoré máme, agentúrach dohľadu nad e, finančnými trhmi, by sme urobili veľkú chybu a mali by sme tam konflikt záujmov, keby sme sa snažili ich plne e, premeniť, aj keď mám určité sympatie k tomu ako e, kontrolórka rozpočtu, ale je treba brať vážne tieto obavy. Mohli by ste sa k tomu prosím bližšie vyjadriť. Ďakujem. Monsieur Rubig. Slovo má pán Rubiš. Ďakujem. Srdečne ďakujem. Myslím, že je to zaujímavá oblasť, aby sme sa zaoberali viacej agentúrami. Tieto otázky e, tu jednoducho vyvstali aj historicky. Agentúry majú odlišné štruktúry. A keď dnes nad tým uvažujeme, ako tento systém príjmov e, a výdavkov by sa mohol zlepšiť. Mali by sme porozmýšľať nad tým, či by sme tieto e, tie, e, túto skutočnosť, že agentúry naozaj generujú veľké množstvo vedomostí a tým vytvárajú obrovskú európsku pridanú hodnotu, či by sme ich nemohli navzájom lepšie prepojiť určitá harmonizácia, eh, určitá eh, základná eh, ekonomická práca, určité ekonomické zosúladenie medzi nimi by bolo určite zaujímavé medzi nimi. A tiež je dôležité, ako prebieha komunikácia medzi jednotlivými agentúrami. Bol som nedávno na stretnutí, kde sa stretlo 44 agentúr a bolo tam celkovo 400 zamestnancov týchto agentúr a ja som sa spýtal, kto ešte pozná nejakú ďalšiu agentúru EU Všetci zdvihli ruky, kto pozná viac než 5, tak už len 50 prítomných zdvihlo ruku. A keď som uh, uh, poprosil, aby niekto uh, zdvihol ruku a povedal, či pozná viac než 10 agentúr, tak zdvihol uh, ruku teda len jeden a ja som ho poprosila, aby vymenoval e, agentúry, ktoré pozná. On povedal, nie, ja som sa prihlásil iba e, e, zo žartu. Takže naozaj treba posilniť spoluprácu medzi agentúrami. Ja si myslím, že by to malo zmysluplný výsledok. Napríklad v prípade NISD, keď chceme mať digitálny vnútorný e, trh e, s inteligentnými e, sieťami a tak jednoducho tu potrebujeme spoluprácu troch agentúr. Nie je preto zatiaľ ale vytvorená žiadna štruktúra, žiadna štruktúra komunikácie medzi agentúrami navzájom neexistuje, nehodnotí sa ani, ako agentúry medzi sebou komunikujú. Ja si myslím, že tam je naozaj nutné začať konať, Zaberať sa tým, ako by sme na jednej strane e, menej ovplyvňovali agentúry, na druhej strane aj tým, ako by agentúry mohli efektívnejšie medzi sebou spolupracovať. Čím je e, väčšia, e, e, e, treba jednoducho si uvedomiť, aké sú náklady, keby sme tu nemali Európu. Tento prístup, toto rozmýšľanie je veľmi zaujímavé, takto treba pristupovať aj k tejto otázke. Takže treba by agentúry lepšie mohli aj odkomunikovávať ten úžitok, ktorý generujú. Toto mi tu v mnohých prípadoch chýba pred nami sú e, eurovoľby a ak už zamestnanci v agentúrach nevedia, čo e, e, robíme, tak ako to majú vedieť naši voliči. Merci. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Depré. Ďakujem vám pekne. Budem úsporný pokiaľ ide o ideologické komentáre na <clears throat> adresu pána Gajera. To nás asi dnes nezamestná, čo spomenul. Mám však dve otázky. Prvá. Keď spomínate percentá príjmo 34 až e, sa presúva na 37 z čoho vychádzate? Na základe aké evaluácie? Aké parametre vám dávajú možnosť povedať, že sa nedá očakávať viac. A čo to e, znamená v absolútnych číslach? To je moja prvá otázka. Teda aká čiastka? Druhá otázka je nasledovná. Použijem analógiu voči národným štátom. Tam je centralizovaný daňový úrad, ktorý je zodpovedný za výber rôznych daní. A tu, ak som to dobre pochopil, každá z agentúr si môže zorganizovať vlastný systém výberu poplatkov. Študovali ste to nejak do hĺbky, alebo je to nad rámec? To sa pripájam k otázke pána Rubíka, či ste študovali možnosť systému vzdelávania. Mám to viem, že v tých všetkých 36 agentúrach je uh, určité oddelenie pre ľudské zdroje, oddelenie pre e, oddelenie rozpočtové a rozpočet, e, kde sa zbierajú tie poplatky. Možno, že by bol alternatívny e, systém, ktorý by bol ekonomicky určite rentabilnejší, ktorý by stál menej peňazí a bol by účinnejší. Thank you, uh, Mr. President. Uh... Ďakujem, pán predseda, pán Depré. Vlastne položil tú otázku, ktorú som chcel položiť ja. Čo znamená čo znamenajú tie 3%, pokiaľ ide o príspevok uh, do rozpočtu EÚ. Ale ak by som mohol nadviazať na uh, ten ideologický šťuchanec, ktorý uh, tu použil môj priateľ, keď hovoril o nezávislosti agentúr a potenciálne spochybnenie nezávislosti práve z titulu vyrobovania poplatkov. Ďalší ideologický krok v určitých kontextoch e, by mohol byť, že regulačná funkcia, ktorú vykonávajú agentúry by, e, a takisto efektívnosť práce agentúr by mohla byť e, posilnená práve poskytovaním takýchto služieb smerom k súkromného sektoru a vytvoriť rámec na plnenie regulačných funkcií a v prípade, že eh, by to niekto považoval za mimoriadne múdru myšlienku, tak chcel by som proti tomu varovať, lebo skúsenosti nám ukazujú, že eh, tento prístup by mohol eh, spochybniť nezávislosť regulačných služieb práve cez poskytovania konkurenčných e, konkurenceschopných služieb. Ak agentúry uvalujú poplatky za poskytovanie služieb sektoru, tak tieto poplatky musia byť prepojené na veľmi jasné súbory štandardov, ktoré tí, ktoré tieto služby dostávajú, by mali očakávať od takéto agentúry, e, pričom by nešlo len o plnenie nejakej byrokratickej funkcie. Možno, že by som prostredníctvom vás e, požiadal našich expertov, ak hovoríte o potenciálne nových e, funkciách alebo aktivitách, ktoré by mohli byť spoplatnené, e, dochádza určite, alebo s týmto by súvisela určite veľká zmena. Um, ako o tom hovoril pán Depre, pretože mali by sme tu byrokratický rámec 30, vyše 30 agentúr, každá je mala svoj systém e, e, uplatňovania alebo vybrania poplatkov a tento systém by mohol byť zoštíhlený a zjednodušený. Ďakujeme slovom a pani Toma. Ďakujem, pán predseda. Neviem, či vlastne hovoríme o tej istej veci. Buď tá pozdĺžnosť je jediným príspevkom od nezávislo od poskytovaných služieb a produktov a voči ničomu inému to nie je proporcionálne, je to fixné a ktorý sa platí všetkými, teda, ktoré platia všetky tie organizácie, ktoré majú prínos z aktivít tej agentúry, tak to, potom tam nie je problém. Je to jednoducho potom fixný poplatok a FINA e, v konečnom dôsledku e, neťaž, nezaťažuje výber agentúry, ale ak je to platba za každú poskytnutú službu, tak je to v, od tej chvíle vlastne e, závisle od odpracovaných hodín agentúry, alebo je to no, možno závisle od veľkosti príslušného podniku. Tam sa proste mení ten princíp. To nie je jednoducho rovnaký prí, prí postup. Bohužiaľ, pán Depre, to nie je otázka ideologická. Videli sme to viackrát u veľmi výkonných inštitúcií, ktoré eh, keďže nemali príjmy z rôznych rozpočtov, museli otvoriť svoje služby a postupne sme videli, že sa to začalo meniť, začali sa meniť zrazu ciele tej agentúry, pretože ak sa chcela zafinovať, zafinancovať, E, zanechala e, služby vo všeobecnom záujme, tie sa, tie sa neoplácali v prospech z poskytovania služieb podnikom, pretože oni im dávali peniaze a tým pádom postupne, to sa stalo pre viaceré inštitúcie vo Francúzsku, postupne samotná povaha, a ja vám hovorím o tom, čo poznám z Francúzska, vy ste tiež mali právo hovoriť to, čo poznáte vy, postupne tieto inštitúcie sa oddialili a už neplnili svoju pôvodnú misiu vo všeobecnom záujme, takže otázka znie, ako skombinovať skutočnosť, že, že vás môžu platiť zvonka. Je tu priamy prínos aktivít týchto agentúr, ich znalosti a ich výkony a ako ochrániť súčasne ich misiu vo všeobecnom záujme, ktorá ak súkromné misie nie sú jediným prí, prínosom agentúry, tak jednoducho, ak sa stanú teda prí, súkromné takýmto zdrojom, tak zmizne vlastne práca e, vo všeobecnom záujme. Otázka, ktorá sa tu natíska, ako budeme e, definovať tieto poplatky. Je to platba za výkon, alebo je to e, poplatok, pre, ktoré platia všetky podniky rovnako, bez toho, že by sa zohľadňovala, aká služba sa poskytla. Ďakujeme. Zdá sa, že nikto ďalší nechce vystúpiť. Ak by sme tu správu mali trošku zjednodušiť na chápanie, strácame sa trošku v jednotlivých tých e, výrazoch, skratkách. Ilustratívnejšie by bolo, keby e, ste e, mali na pamäti cieľ týchto agentúr. je ťažko sa to e, obsiahne cez tie skratky. Ja si tiež kladiem otázku, treba zdôvodniť, prečo naozaj namiesto 34% máme tu na to číslo 37. Možno, že teraz vy by ste nám mohli e, pán Rel povedať, aké sú úvahy v tejto súvislosti zo strany komisie. Ďakujem, pán predseda. Na začiatku by som chcel poďakovať pánovi Gajerovi, správorecovi a tomuto výboru za to, že sa ujeli iniciatívy vypracovať túto štúdiu, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť zložitú otázku aktivít financovaných cez poplatky aktivít agentúr. Ako sa uvádza v štúdii, komisia je priaznevo naklonená posúdeniu ďalších možností financovania agentúr cez poplatky, aby sa odľahčil rozpočet EÚ a v tomto ohľade považujeme správu za hodnotný vstup do tejto diskusie. Je však dôležité pripomenúť, ako povedala pani Gressler, že je nutné zachovať vhodný systém riadenia týchto agentúr. A napríklad uh, uh, regulovať vývoj aktivít platených cez služby, tak aby sme sa vyhli potenciálnemu konfliktu záujmov. Pokiaľ ide o horizontálny prístup ehm, medzi agentúrmi, ehm, je potrebné pripomenúť, že agentúry regulujú rôzne sektory a preto nastavenie poplatkov by malo zohľadňovať špecifiká týchto sektorov. Berieme na vedomie zistenia, ktoré sa týkajú obmedzeného potenciálu rozširovania poplatkov pre priemysel a takisto záujem zaoberať sa alternatívnymi zdrojmi financovania cez užívateľské poplatky alebo e, systém poplatkov založený na hodnote výkonu. Je potrebné samozrejme brať do úvahy aj právne konsekvencie E, pre Úniu, e, ktoré vyplývajú z vyrubovania poplatkov, ktoré sú podobné daniam. Na záver sa dotknem jedného z aspektov, ktorý sa hovorí o, v ktorom sa hovorí v štúdii, o ktorom sa hovorí v štúdii, pokiaľ ide o a, e, rigiditu systému. Áno, myslím si, že systém je rigidný, ale existujú dobré dôvody preto, aby bol um, aktivity financované cez poplatky um, jednoducho nemôžu byť e, svojou povahou uh, volatilné a výskumníci z Deloitu nám uviedli veľmi presvedčivý príklad e, poplatkov ECA, úrovne poplatkov EKA, kde sa očakáva výrazný pokles v nasledujúcich rokoch a tu sa musíme zaoberať tým, ako E, riešiť dopad na úroveň personálneho vybavenia e, agentúr. E, samozrejme, výpadky v priebehu roka by mohli vyvolať potrebu vyrovnávania týchto výpadkov cez dotácie. Aj keď poplatkové aktivity sa zdajú byť aktivitami, ktoré nie sú záťažou pre rozpočet EÚ. Nie je tomu tak, pretože vytvárajú za, záväzky z titulu dôchodku, dôchodkových nárokov, ktoré budú musieť byť hradené cez rozpočet EÚ. Chcel by som pripomenúť pilotný prípad agentúry EASA a toto je veľmi dôležitý element v tomto ohľade. Ďakujem ešte raz za zorganizovanie tejto veľmi zaujímavej štúdie. Merci, monsieur Ďakujeme, pán Hel. Teraz by som bol dal čas e, autorom štúdie, ale nemáme na to čas, ale poprosím vás, e, autory správy, aby ste nás informovali písomne e, o komentá- vašich komentároch k našim poznámkám. Ako je teda možné, že je tu zníženie dopadu na rozpočet a flexibilita pre náš rozpočet treba demonstrovať, aby mala agentúra naozaj, každá agentúra pridanú hodnotu a e, aby preukázala účinnosť, excelentnosť a konkurencieschopnosť. Slovo dám teraz Thierrymu Van Šubrukovi, ale len naozaj na 3, minút, na 3 minútky, pretože naozaj nás veľmi tlačí čas. Ďakujem pekne, budem stručný. Budem sa snažiť reagovať na to, čo zaznelo veľmi rýchlo alebo na väčšinu z toho. Pokiaľ ide o pripomienky na začiatku, o posilnení spolupráce a um, toho, aby sme boli proaktívnejší smerom k priemyslu. E, toto vyplynulo z väčšiny prípadových štúdí, o ktorých sme diskutovali s agentúrami. Takisto e, tu zazneli poznámky k nezávislosti agentúr a toto vyvstalo aj v tých našich predchádzajúcich aktivitách. V prípade prípadových štúdií s agentúrami sme e, nedostali žiadnu spätnú väzbu, e, ktorá by hovorila o tom, že e, spoplatňované služby by mohli ohroziť nezávislosť agentúr. Potom sa tu hovorilo o 34%, teda e, a potenciáli zvýšiť 34% od 3%, teda na 37%, e, čo by znamenalo 90 až 110 miliónov výnosov e, z poplatkov vyrobovaných za služby agentúrami. V závislosti na interpretácii obmedzený náraz 34 na 37 súvisí do veľkej miery s povahou Eh, spoplatnených služieb. Je to v zásade prepojené na dohľadové aktivity, certifikačné aktivity a podobné typy aktivít. A ako sme naznačili, v prípade väčšiny agentúr neexistuje takéto prepojenie medzi ich rolou a aktivitami eh, smerom k priemyslu. A to ďalšie financovanie, ktoré eh, súvisí za platby za služby. Tam vysvetľujeme, že tá pová služieb je veľmi obmedzená a tieto služby nebudú nikdy generovať výrazné čiastky a takisto aj predvydateľnosť tohto zdroju financovania je veľmi nízka a má malý potenciál. Pokiaľ ide o zmeny v rámcovom finančnom nariadení, štúdia vôbec nenaznačuje, že by nemal existovať centralizovaný dohľad nad agentúrami alebo že by nemalo dôjsť k absolutóriu e, vo vzťahu k týmto agentúram. Možno, že harmonizácia týchto zásad, e, ktoré sa týkajú poplatka za, za služby, by zjednodušila celý systém. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala proporcionality poplatkov vo vzťahu k službám, ktoré sú poskytované. My tu hovoríme, že v tých e, dôležitých prípadoch tie poplatky sú e, prepojené s nákladmi. Nehovorím, že všetky poplatky vychádzajú zo skutočných nákladov, ale vo väčšine prípadov ten poplatok, ktorý je e, vyrobený do veľkej miery, zohľadňuje náklady, ktoré sú vyvolané poskytnutím danej služby. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala menších a väčších e, aktérov v, v jednotlivých sektoroch. Na to sa štúdia ako taká nezameriavala Ehm, agentúry zohľadňujú veľkosť organizácie, e, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak e, tam e, sú tie poplatky úmerne znížené, aby neboli príliš veľkou záťažou na takéto menšie subjekty. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala kultúry spolupráce medzi agentúrami. Tu musím povedať, že toto nie je súčasťou štúdie, ktorú sme vám tu prezentovali takže ťažko mi sa k tomu vyjadriť. Takisto tu zazneli poznámky, ktoré sa týkali potenciálu harmonizovať výber poplatkov, ak som tomu dobre rozumel, pretože každá agentúra má svoj systém výberu <coughs> poplatkov. E, dôležité pochopiť, že povaha týchto poplatkov je e, veľmi odlišná. SRB e, uplatňuje poplatky voči širokej škále finančných inštitúcií, čo je veľký rozdiel v porovnaní s agentúrami, ktoré vyrobujú poplatky úplne iným subjektom, takisto aj metodika výpočtu sa líši. Takže áno, určitá forma harmonizácie by mohla byť možná, ale treba si stále uvedomiť, že spôsob, ktorým sa e, poplatky vypočítavajú a, a, a subjekty, voči ktorým sa uplatňujú, sa výrazne líšia. Pán predseda, zrejme som vyčer, vyčerpal e, môj čas. E, pokiaľ ide o lexikon agentúr, e, ten nájdete v, v správe na strane 6. Thank you very much. Ďakujem. Každopádne uvedomujem si, že som vás naozaj možno vystrašil. Dodatočné komentáre sú vítané. Pripomínam vám, kolegovia, e, ktorí ste prišli neskôr, že tlmočníci sú nútene zvolaní a e, prestanú tlmočiť e, presne o 10.30 a preto my teraz bez odkladu začneme hneď s hlasovaním. Ďakujem vám, vážení odborníci. Veľa návrhov, veľmi s výrazným dopadom na rozpočtové otázky. Kolegovia, prosím, e, vaše elektronické kartičky zasunte do zariadení. Teraz skúsme skúšovne hlasovať. Hlasovali ste prosím všetci. Zdá sa, že nie. Končím hlasovanie. Najprv sa vyjadríme, pokiaľ ide o mandát e, do trialogu. Vážený pán predseda, prepačte, nemám tu hlasovaciu kartičku, ale budem hlasovať rukou. Berie sa na vedomie. Ak ste pripravení hlasovať, tak môžeme začať hlasovať o mandáte do trialógu 12. júla súvisí s návrhom rozpočtu na rok 2019. Pozmeňujúci návrh číslo 1 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 2 za, proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 4 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 5 za. Proti. Overíme si číslo 5. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Il est repoussé. Zamieta sa. Ako ste hlasovali, pani Weiderer? V každom prípade zamieta sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto. Možno by ste mohli zdvíhať ruky, to by mi pomohlo. Overíme si ten posledný bod, musíme si to overiť. Hlasujeme elektronicky o 13. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 2 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 3 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmenujúci návrh 23 za, a takisto 24 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 25 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 26 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 28 za, proti. Keďže všetci nehlasujete rukami, musíme si to overiť. Naozaj, ešte raz, 28. Hlasujeme rukou. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 29 za. Proti. Zdržal sa niekto? To si overíme. 29. Hlasovali sme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 30 za. Proti? Zdržal sa niekto. Overíme si 30. Triciatka, hlasujme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 4 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 35 bola stiahnutá. 36 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 37 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 38 s ústnym pozmenením za proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 44 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 60 za, proti, zdržal sa niekto, to si overíme. 60 si overíme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 14 proti 11. 61 za, Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 62 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 63 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 64 s ústne pozmenením. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 66 za. Proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 67 s ústnym pozmenením za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 68 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 69 ústne pozmenenie za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 70 stiahnutá, 71 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 72 za, Proti? Zdržal sa niekto? 72 si overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 13 sú za, 11 proti. Pani Vajderer a vy? Takže to bolo 72, teraz odsek 23 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 73 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 74 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 75 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 76 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 77 za,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 92 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 94 za, proti, prijíma sa. 95 za, proti, prijíma sa. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 100 za, proti, Prijíma sa. 101 za. Proti. Zamieta sa. 102 za. Proti. Zamieta sa. 103 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 104 za. Proti. Zamieta sa. 105 za. Proti. Zamieta. 106 za. Proti. Prijíma sa. 107 za, proti, prijíma sa 108, ten e, je bezpredmetný. Kompromis 13 za, proti, držal sa niekto, prijíma sa. 114 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 115 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 116 za, proti, príjima sa 117 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 119 za, proti, zamieta sa 119 za, proti, prijíma sa 120 za, proti, prijíma sa Ample 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kult 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. FAM 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Celok textu Chcete si overiť elektronicky FAM 1. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 14, možno 15 dokonca sú proti. Celý text hlasujeme o ňom elektronicky. Prosím teraz. Hlasovali prosím všetci? Nie. Jeden z vás nehlasoval. Nedá sa čakať do nekonečná, prosím. 20 hlasmi a plus pani Veder, ktorá našla kartu, takže prijíma sa väčšinou 20, 20 hlasov. Samozrejme, že blahoželám spravodajcovi, pánu Viotimu. Takéto hlasovanie jasne ukazuje naše stanovisko voči rade. A to je veľmi slubné. <clears throat> Teraz sa e, bude hlasovať o návrhu opravného rozpočtu číslo 3 2018 súvisí s nástrojom pre prijímanie utečencov v Turecku, migrantov teda, sírčanov. Ak vám to nevadí, budeme hlasovať unblock od dvojky až po sedmičku. Nikto nie je proti. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietajú sa.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 Končím hlasovanie. Prijíma sa. 20 proti 4, dvaja sa zdržali hlasovania. Plaželám. Všeobecnému spravodajcovi teraz dám slovo, pokiaľ ide o transfery. You, Ďakujem, pán predseda. Musíme dnes poludnia hlasovať o piatich žiadostiach o transfer. Návrh na transfer čiastok z pohotovostnej rezervy do linky humanitárna pomoc. Ide o pomoc krajinám postihnutým prírodnými katastrofami, suchami alebo premiestnením populácií. Ide o zhruba 120 miliónov eur e, v záväzkovej platbách Pán predseda, ja budem hovoriť o všetkých nich spolu, pretože nie sú problematické a takisto navrhujem, aby sme hlasovali o nich všetkých spoločne. Prvý návrh na transfer je rozhodnutie 12 komisie a týka sa Etiópie, kde sa odhaduje, že 1,4 milióna eur osôb bolo vnútorne presídlených eh, k údaj k máju 2018 v Etiópii je vyhlásený eh, núdzový stav a ide o eh, prostriedky, ktoré budú poskytnuté na poskytnutie humanitárnej pomoci eh, ľuďom, ktorí boli interne presídlení v lokalitách, kde sa im nedostáva žiadnej podpory. Ide o núdzové krytý stany, zabezpečenie výživy vody a vzdelávanie v týchto núdzových podmienkach, takže môj návrh je podporiť túto žiadosť o transfer pre ľudí v Etiópii. Druhé rozhodnutie číslo 13 týka sa Konga, kde došlo k vypoknutiu eboli. Takisto tam eskaluje napätie 25 miliónov eur e, pôjde tým, e, ktorí sú postihnutí ebolou e, Eh, civilnému obyvateľstvu a takisto na financovanie eh, opatrení a včasnej detekcie eh, tejto choroby. Tretia krajina je Sudán, kde počet osôb, ktoré potrebujú humanitárnu pomoc, narastol o 1,6 milióna a preto dávame k dispozícii 10 miliónov eur na zvládanie zhoršujúcej sa situácie, bezpečnostnej situácie, prostriedky tam pôjdu na tiež poskytnutie potravín týmto ľuďom, rozhodnutie 15, e, Čad, Cameron, Nigeria, tiež na pomoc vnútorne presídleným e, ľuďom, e, čiastka 30 miliónov eur, potraviny a takisto živo zachraňujúca výživa pre tých ľudí, ktorí sú v obzvlášť zlom stave a rozhodnutie 16 sa týka Afganistánu 20 miliónov eur vzhľadom na sucho, ktoré tam prevláda. V zime v Afganistane nebolo dostatok snehu a to je dôvod, prečo v krajine je málo vody. Situácia je vo všeobecnosti veľmi ťažká a preto sa dáva k dispozícii 20 miliónov eur na zabezpečenie vody a takisto pomoc vnútorne presídleným obyvateľom a obyvateľom, ktorí sú postihnutí konfliktmi v Afganistane a takisto preto, lebo Afganistan očakáva, že sa 1 milión ľudí vráti z Iránu a Pakistánu tento rok. A toto je dôvod, prečo je potrebné v teréne poskytnúť viac eh, pomoci. Takže 5 eh, rozhodnutí pre ľudí v núdzi v afrických krajinách a Afganistane. Pán predseda, navrhujem hlasovať o všetkých z nich spoločne a navrhujem hlasovať za. Ďakujeme, pán všeobecný spravodajca, nejaké pozorovania, komentáre. takže môžeme hlasovať eh, en blok o piatich prevodoch. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prepačte, hlasuje sa elektronicky. Takže ešte raz toto hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. 24 za, 1 proti, 2 zdržania. Slovo má pán Ashworth, ktorý nám navrhne prevody týkajúce sa výboru regiónov. Chceli sme to urobiť už minulé zasadnutie, ale boli potrebné dodatočné informácie. ECOSOC, Ombudsman, Európsky parlament a Účtovný dvor, všetko v zmysle článku 25 a finančného poriadku. Nech sa páči, pán Ashworth. Uh, thank you, Chairman, as you say. Ďakujem, pán predseda. Ako ste povedali, mám tu niekoľko transferov na tento týždeň. Žiaden z nich by nemal spôsobi, spôsobovať e, nejaký problém. E, ja teda prejdem týmito žiarostiami ako celok. Prvý, ako ste povedali, sa týka výboru regiónov. Tam ide o transfer 60 tisíc eur na úhradu nového informačného systému budove Jacques Delors ak si pamätáte, došlo k posunutiu z minulého týždňa, lebo tam sme mali ešte otázky. Medzičasom sme dostali úspechové odpovede s tým, že úspory budú musieť byť identifikované z odmien vzhľadom na nižšiu mieru inflácie v Belgicku tento rok. Potom je tu požiadavka z Ecosoku, kde žiadajú o transfer 175 tisíc eur čiastočne na úhradu obrazoviek v budove Jacques Delors a čiastočne na e, výmenu zastaralého technického zariadenia v ich zasaracích miestnostiach. Dve poznámky. Poprvé, tá časť, ktorá sa týka technického zariadenia, súvisí e, s hlasovacím systémom, pre plenárne zasadnutie ECOSOKu, ale tie sa konajú v budove parlamentu. Takže trošku ma prekvapuje, že chcú investovať do prenosného hlasovacieho zariadenia, ako keby toto naše zariadenie nebolo adekvátne. A takisto náklady na preklady, e, tam nebolo priestor pre E, diskusie, ale tam sa nám podarilo identifikovať úsporu vo výške 175 tisíc eur. Ale to hovorím len ako vec, ktorá ma prekvapila. Tretia položka sa týka Európskeho e, dvora auditorov. Tam je niekoľko položiek, väčšinou malých. Nebudem zachádzať do detailov. Väčšina členkov dostala otázky, ktoré som, e, dvor audito- ktoré som dvor auditorov E, položil. E, oni žiadajú o nové prostriedky na zvládanie ďalšieho e, ďalšie pracovné záťaže a takisto externých prekladov. Uh, a potom ďalší sa týka prijatia nových dočasných pracovníkov a takisto traja a štyria uh, e, e, contracts agents, a potom Európsky ombudsman, uh, tam ide o transfer 176 tisíc eur, ide o vzdelávanie a takisto aj prekladateľské činnosti vzhľadom na uh, rozšírenie aktivít e, kancelárie ombudsmana. Tam e, nie je žiadne hlasovanie potrebné a preto, pán predseda, vo všetkých týchto prípadoch navrhujem schválenie. Ďakujem, pán spravodajca. Váš názor v prospech sme si zaznamenali. Ak nemáte namietky, tak ich považujem za prijaté. Uh, much, um... Ďakujem pekne, pán predseda môžem žiadať o hlasovanie o jednom z transferov. Ide o žiadosť Dvora auditorov 560 tisíc eur ECAVAB. Konkrétnejšie po vysvetlení sa uvádza, že chcú použiť 150 tisíc na elektronické tablety z 4G E, kartami. Ja si nemyslím, že toto je dobré nakladanie s prostriedkami e, daňových poplatníkov a takisto to ukazuje na zlú úroveň plánovania dvora auditorov vzhľadom na počet transferov e, alebo žiadosti o transfery, ktoré sme od nich dostali. nech sa páči ešte vy. Máte slovo. Ja, dank u eh, voorzitter. Uh, wij zijn in principe tegen krediet. Ďakujem pekne, pán predseda. V zásade sme proti eh, prekračovaniu pridaných prostriedkov. Eh, Európsky eh, dvor auditorov je zra teda veľmi dôležitý. Pri všetkých ostatných prípadoch hlasujeme proti. Veríme si to elektronickým hlasovaním. Ešte niekto chce hovoriť? Oui, je vous en prie, vous avez la parole. Nech sa páči. Eh, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Chcem len povedať, že vo všeobecnosti som s návrhom spravodajcov spokojný spokojný. Pri tejto príležitosti by som mu chcel aj e, zablahoželať e, k jeho práci počas posledných e, týždňov. K dispozícii dal informácie, co zbieral informácie, ktoré veci objasnili, preto budem hlasovať za v zmysle toho, ako spravodajca navrhuje, pokiaľ ide o e, dvor auditorov. Táto otázka súvisí s mobilnými e, pracovníkmi, nie s tými stálymi. Tí jednoducho závisia od určitého vybavenia, aby mohli plniť správne svoje úlohy a preto budem hlasovať za. Bien, qui d'autre la parole Personne Ešte niekto? Dobre, ak nikto, tak považujeme za prijaté tie prevody, ktoré e, neboli <clears throat> predmetom výhrad. Naopak elektronicky hlasujeme o tých, e, e, kde treba hlasovať. Nech sa páči. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 23 proti 3. Nikto sa nezdržal hlasovania. Slovo má, teraz má Monika Holmajer, aby nám predniesla e, pre problémy, ktoré sme už e, prebrali za zatvorenými dverami naposledy. Ďakujem pekne, pán predseda. Medzi časom administratíva Európskeho parlamentu e, nám postupila všetky potrebné Eh, informácie. Diskutovali sme aj o tom, že v budúcnosti by podklady mali byť k dispozícii v adekvátnej podobe včas eh, s číslami, mali byť k dispozícii spravodajcovi eh, aj teňovým spravodajcom a necitlivé informácie ako prehľad o nákladoch, a teda okruh, ktoré nesúvisia s nejakými bezpečnostnými otázkami, ktoré neprezradajú nejaké bezpečnostné koncepty, by mali byť samozrejme k dispozícii všetkým členom výboru. No a inak sme sa zhodli v tom, že táto téma je e, dôverná kvôli teda citlivým otázkam, e, ktoré sú jej obsahom, takže nemôžeme Ehm, tieto zverejniť, aby sme zabezpečili ochranu týchto informácií, pokiaľ ide teda o ehm, posilnenie bezpečnosti budovy Louis Weiss. Cieľom je, aby sme e, tu mali príjmacie e, priestory mimo budovy samotného e, parlamentu, aby sme mali osobitné akreditačné priestory pre návštevníkov, ktoré by sa tiež nenachádzali priamo v budove, ale mimo nej ehm, aby sa vytvorili priestory aj pre jednotlivých návštevníkov, aj pre skupiny, čo v Štrasburgu je naozaj veľmi problematické a ťažké. Ehm, budova ehm, má kapacitu 275 osôb, čo je dosť málo. Všetci vieme, ako to vyzerá v niektoré dni v Štrasburgu, takže nie je to príliš nafúknuté plocha 1750 m štvorcových. 25 mesiacov by to trvalo a e, niečo cez 11 e, e, miliónov eur by boli náklad na výstavbu tejto budovy. E, pán predseda, ja teda e, nás prosím, aby sme to prijali, tento návrh. Madame le rapporteur, il n'y a pas de demande de parole, par conséquent nous allons passer au vote. Ďakujem pekne. E, pani spravodajkňa, Takže prejdeme teraz k hlasovaniu. Budeme hlasovať elektronicky. Začínam hlasovanie. Končím. A správa je schválená 23 hlasmi proti jednému, traja sa zdržali, takže blahoželám pani spravodajkyni pán Rubik. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som len pripomenúť, že samozrejme na rade v súvislosti s finančným finančným rámcom budeme viesť eh, diskusiu o jednom eh, sídle Európskej únie a zaznelo teraz viacero výhlasení zo strany Francúzska aj Nemecka, že je to aj eh, v zmysle predsedníctva takéto jednotné sídlo. E, Lisabonská e, e, zmluva jasne popisuje, že sídlom je Štrasburg. Preto sa musíme pripraviť na to, že sídlo Európskeho parlamentu by v budúcnosti skutočne bolo v Štrásburgu, aby sme usporili náklady týchto transferov. Chcel by som poprosiť naše služby, ktoré sa zaoberajú stratégiou, aby prehodnotili E, čo by to konkrétne znamenalo, e, keby sme opustili sídlo e, v Bruseli? Ďakujem. Euh. Pán Rubich, osobne nemám námietky voči odporúčaniam, ale musíme ukončiť hlasovanie pred 10.30, vás upozorňujem. Takže túto rozpravu odložíme na neskôr. Ale vaše poznámky berieme do úvahy. Teraz sa musíme vyjadriť k uzneseniu, pokiaľ ide o rozšírenie zoznamu krajín, kde Európska investičná banka môže e, priamo e, financovať. Pokiaľ ide o Irán, budeme hlasovať v dvoch častiach oddelenie. Prvá časť za. Kto je teda za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Treba to overiť elektronicky. Prvá časť. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť. Tá je bezpredmetná. Čiže teraz cez text ako celok, e, vlastne nepozmenený. A to elektronicky hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa nie, naopak, zamietnuté. 22 e, hlasov proti 4. Skončili sme teda blok hlasovania. Pokiaľ ide o politiku nehnuteľnosti, už ste začali, pán Rubík, hovoriť o tom. Chcete k tomu niečo, pani spravodajkyňa, niečo povedať? Nie, nejaké žiadne oznámy? Nuž, chcem sa vás potom teraz spísať, spýtať kolegovia, či máte otázky v oblasti bodu rôzne, ak nie. A predsa len pán Depre. Chcem sa Preč, chcem sa spýtať, prečo sa zmenila pozícia v mojej politickej skupiny v rámci tejto sály? Prečo som zrazu tu? Aké pravidlo bolo použité na takúto zmenu? Ak to bolo povýšenie, alebo či to bolo povýšenie, potrestanie alebo chyba? Myslím, že to, čo pociťujete, vy, pociťuje asi každý v tejto miestnosti. Jediný, kto sa neposunul, je pán predseda. Bude rôzne žiadne otázky. Budúce zasadnutie uskutoční sa kolegovia v Štrasburgu, ktorý je naďalej jednotným sídlom, pán Rubiš, podľa zmluv 2. E, júla v pondelok spoločne s Ekonom 19.30, pokiaľ sa nem prepačte, 2045. E, Poznámky ďalšie nie sú a preto prerušujem zasadnutie.